pani Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Mandátom na trialog sa teraz dostáva rozpočtové konanie do svojej konkrétnej fázy. Ide o fázu, kedy rozpočtové orgány naozaj vedú diskusiu, ktorá by mala dospieť k výsledkom. A preto v prvom rade dúfam, že tento trialog bude príležitosťou, ktorá sa naozaj kvalitne využije. Rozpočtový postup začal, niesol sa v duchu veľkého realizmu. Momentálne členské štáty realizujú naozaj veľmi zložité politiky, prísne politiky s cieľom konsolidovať svoje rozpočty. No a tieto politické opatrenia je potrebné vyvážiť potrebou vymanenia sa z krízy tak, aby sa znova začali investície a aby sa znova naštartovalo hospodárstvo. Európsky rozpočet má jednu jedinečnú vlastnosť. Je to pridaná hodnota pre investície a zdroje. A preto európsky rozpočet môže a musí zohrať zásadnú úlohu. Zásadnú úlohu a preto je naozaj mimoriadne dôležité vychádzať zo stratégie Európa 2020. Táto stratégia bola podporovaná a bola v stredobodom našej pozornosti od samotného začiatku rozpočtového konania. Toto je nástroj, ktorý by mal znova vniesť život do Európskej únie. Mal by dať taký nový podnet. Stratégia 2020 teraz dostáva finančnú dimenziu. Ide o našu koherentnosť, ide o našu dôveryhodnosť táto stratégia je veľmi ambiciozná a musí okamžite začať fungovať. V časoch, kedy je naozaj potrebné túto stratégiu aplikovať tak, aby sa hospodárstvo znova plne rozbehlo. Takže koherentnosť, dôveryhodnosť, ambicioznosť našej stratégie Európa 2020. To sú tie slová, ktoré sú naozaj rozhodujúce ak chceme naozaj v Európe dosiahnuť takú stabilitu, akú potrebujeme, aj pokiaľ ide o našu spoločnú menu. Máme tu ale aj ďalšie oblasti, napríklad demokratizácia Stredomoria, no a Európska únia dostáva skutočnú externú dimenziu, pretože teraz môže EÚ naozaj zohrať podstatnú úlohu, môže dať naozaj dôležité impulzy. A prosím, nezabúdajme na to, že rozpočet nie je jediným nástrojom, ktorý je potrebné odsúhlasiť. Je to nástroj, ktorý musí naozaj fungovať, takže je veľmi dôležité pozrieť sa nielen na stranu platieb, ale aj na realizáciu, na využívanie rozpočtu 2011. Znova slova koherentnosť, dôveryhodnosť a rozhodné využívanie európskeho rozpočtu ako nástroje na boj proti kríze, na konsolidáciu politiky v členských štátoch. To sú všetko body, kde je z našej strany potrebné veľké zanietenie a my musíme zohrať našu úlohu v prospech Európskej únie. A môjim hlavným cieľom je to, aby sme naozaj využili, aby sme naozaj nepremárnili príležitosť, ktorú poskytuje dialog, e, pardon, trialog. Naozaj sa musíme postarať o to, aby sme mali spoločnú víziu v rozpočtovom postupe pri rozhodnutiach, ktoré bude potrebné prijať. Spoločné rozhodnutia, to je pre mňa veľmi dôležité súvislosti s týmto veľmi dôležitým dokumentom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Balzany. A teraz dostáva slovo za komisiu pán Levandovský. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán predseda, ďakujem pekne, pani spravodajkynia, vážené dámy a páni. Už ja som si prišiel vypočuť vaše názory na návrh rozpočtu, ktorý predložila komisia a na mandát na trialog. Pred nami je veľmi dôležitá práca a k trialogu bude príležitosť hovoriť aj o tom, čo zaujíma Európsky parlament. Pani spravodajkyňa už povedala, že sa nachádzame vo veľmi osobitnej situácii a preto návrh rozpočtu na 2012 sa trochu líši od tých ostatných. Aj ten rozpočtový postup sa líši e, trochu od tých predchádzajúcich. Snaha o konsolidáciu rozpočtov je tu na jednej strane, na druhej strane je tu snaha o rast a o e, zamestnanosť. A toto vidíme aj na tom návrhu. Aj v časoch krízy potrebujeme investovať, investovať, e, aby sme ten krehký proces hospodárskeho obnovenia upevnili. Takže o toto nám ide v rozpočtu 2012. Priority, ktoré súvisia so stratégiou 2020, tam majú v našich odhadoch e, dôležitejšiu úlohu. Je to 43 e, celkového návrhu rozpočtu. Je to približne 62 miliard eur. E, tiež výdavky súvisiace s Lisabonskou zmluvou boli navýšené o 4 a toto je teda eh, jedna komponenta našej reakcie na súčasnú situáciu. A druhá komponenta eh, toto je prístup k administratívnym výdavkom, eh, nulový náraz pre komisiu a potom negatívne priority veľmi prísne posudzovanie programov, toho, či fungujú alebo nefungujú. A na základe výkonnosti v niektorých oblastiach máme nižšie rozpočtové prostriedky predpokladané ako v predchádzajúcom roku. Preto rozpočet na rok 2012 eh, nedosahuje um, limit stanovený vo finančných výhľadom 2012. Um, eh, asi 9 miliard je tento rozdiel. Takže my naozaj musíme reagovať na globálny vývoj a snažíme sa o to, hlavne pokiaľ ide o Severnú Afriku, preto sme prijali aj opravný rozpočet, opravný, les, opravný list k rozpočtu, tak aby sme reagovali na to, čo sa deje v našom susedstve, hlavne v Južnom Stredomori. Ide o 1 miliardu 3 milióny e, do roku 2013. Na budúci rok to znamená takmer 500 miliónov eur naviac pre oblasť Južného stredomoria a celkovo pre susedskú politiku. Z marže v okruhu 4 na úkor nástroja flexibility do výšky 153 miliónov eur. Toto je ten výsledok, ako bol prezentovaný. 4,9%, to je nárast platieb a nerobíme to len tak, robíme to preto, aby sme dostali našim um, právnym povinnostiam, ktorých je ku koncu obdobia viac. ešte raz opakujem, 8,8 miliard eur, to je teda tá suma, o ktorú je náš rozpočet nižší ako limit. Kohezná politika Tam sa momentálne e, vyplácajú prostriedky, ale vo všeobecnosti v oblasti koheznej politiky nedosahujeme ešte naplánovanú úroveň. Takže myslím, že sme sa poučili v rozpočtovom konaní na rok 2011. Chceme, aby teda ten rozpočet, ktorý sa príjme, e, slúžil tým dvom spomínaným cieľom. Na jednej strane konsolidácia rozpočtov, na druhej strane tvorba pracovných miest a pevne veríme, že dnešný e, tento postup bude oveľa plynulejší a oveľa bezproblémovejší ako ten na rok 2011. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz v mene výboru AFE dostáva na minútu a pol slovo pani Muniz. Ďakujem pekne za slovo prístup komisie k rozpočtu za rok 2012 sa zdá byť obmedzený tým, že treba splniť prísne právne podmienky pre rozpočtové pravidla. Potrebujeme finančné prostriedky, aby sme odfinancovali tieto záležitosti, pretože Európska únia za svoju hodnotu poklada pokračovanie projektov. Ako Spravodajkyňa zdôraznila, Európa sa snaží podporiť stratégiu Európa do roku 2020 podporou rastu. A financovanie politiky Európskej únie je prioritou. Rada musí spolupracovať s so ostatnými inštitúciami, aby zabezpečila, že Európska únia naozaj sa stane týmto spôsobom globálnym hráčom. Bude ťažké dosiahnuť takýto cieľ s návrhom, ktorý máme pred sebou, pretože my musíme podporovať mier, e, ľudské práva a rozvoj všade vo svete. Tieto záležitosti sú e, dôležité pre výbor pre zahraničné veci, takisto pre susedskú politiku, pre oblasť Stredozemného mora a tieto všetky veci by sa mali odrážať v rozpočte. Čo sa týka Palestíny a organizácie UNRA, v týchto oblastiach jej podpore by sa takisto nemalo škrtať, pretože Stredný a Blízky východ sú dôležité oblasti a nemalo by sa pohrávať s cieľmi v tejto oblasti. Komisia by nemala znižovať z roka na rok e, výdavky na túto oblasť. Takisto Stredozemné more. Európska únia má aj iné záväzky v oblasti zahraničnej politiky, napríklad v Latinskej Amerike minulosti sa veci nevyvíjali vždy najlepšie. Mali sme problémy s programami ICI+. Nie je to len e, v súvislosti s právnym základom alebo s rozšírením právneho základu. Treba naozaj e, financovať v potrebnej miere. Poprosím o sekundu, hovorí rečnička a budeme schopní tento rozpočet využívať čo najflexibilnejšie. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Výbor pre rozpočtovú kontrolu, jedna minúta. Pán predsedajúci, z pohľadu rozpočtovej kontroly treba povedať, že často výdavky Európskej únie čelia e, kritike, že sa príliš mrha prostriedkami. A do veľkej miery sú to členské štáty, ktoré nesú spoločnú zodpovednosť za tieto výdavky. Často sú to práve členské štáty, E, ktoré sú vinné. Spomíname si e, britského premiéra Camerona, ktorý v našom parlamente povedal, že nemáme žiadať viac peňazí, máme sa pozerať o to, aby sa viac e, zefektívnilo minenie týchto prostriedkov a ktoré krajiny majú musia čeliť tomuto kráteniu práve tie krajiny, ktoré žiadajú po znížení výdavkov. Veľká Británia, takmer všetky programy sa museli e, týmto škrtať. Chceme požiadať členské štáty, aby, aby bojovali za jednoduché pravidlá, za lepšie e, okolnosti v prípade dohľadu a za dôležité, podporu dôležitých prvkov, napríklad v prípade výskumu. Ak zavedieme eh, udelovanie ceny pre nejaký dôležitý projekt. Eh, o mnoho lep- jednoduchšie sa sledujú výsledky, taktiež v politike súdržnosti. Ak eh, sledujeme konkrétne výsledky, ktoré chceme dosiahnuť, máme konkrétne meradla, o mnoho ľahšie sa tieto výsledky potom dosahujú a sleduje ich úspešnosť. Ďakujem pekne. Pán Markakis teraz v mene výboru pre zamestnanosť, pani Bereš. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, priority, ktoré sa definoval náš výbor, vychádzajú z alarmujúcich pozorovaní, že finančná hospodárska kríza ešte stále pokračuje. Milióny ľudí sú nezamestnaní, 5,2 milióna mladých ľudí. Vo svojom uznesení na implementáciu usmernení pre politiku zamestnanosti v členských štátoch Európsky parlament vyzval radu, aby nevnímala zamestnanosť ako druhotnú oblasť v skúmaní správy komisie o výročnej správe o raste a aby sa nestali z rozpočtových škrtov veľké priority na roky 2011-2012. My potrebujeme eh, výraznú podporu, ktorá bude v súlade s našimi cieľmi pre túto stratégiu musíme zvýšiť mieru zamestnanosti a znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Musíme e, sa snažiť o porovnateľnosť, e, kompatibilitu medzi Európskou e, úniou a členskými štátmi. Ďakujem pekne spravodajkyni. Vieme, ako výrazne podporovala v trialógu usmernenia nášho výboru. Ďakujem pekne. Teraz v mene výboru pre regionálny rozvoj pán Surian. Köszönöm a szót, elnök úr! Ďakujem, pán predsedajúci. V mene Výboru pre regionálny rozvoj by som rád povedal, že sme si prediskutovali tento návrh, podporujeme ho, veríme, že bol starostlivo zvážený, skoncipovaný, že bol pripravený pre trialóg dobrým spôsobom aj pre rozpočtový proces. Výbor REGI pokladá za kľúčovú záležitosť financovanie politiky súdržnosti Radi by sme zdôraznili, že za 7-ročné rozpočtové cykly sme sa dostali dnes k bodu, kedy členské štáty čerpajú vysoké sumy a sú schopné ich vynaložiť na svoje ciele. Je to čoraz lepšie. V minulom roku sa vynaložilo dvojnásobné množstvo finančných prostriedkov v porovnaní s akýmkoľvek predchádzajúcim rokom, čo znamená, že sa zvyšuje čerpanie. Sú tam vnútroštátne dôvody, ale v podstate ide o trend. Podporujeme tieto politiky. Ďakujem za slovo. Ďakujeme. Pán Sachžan, na jednu minútu. Za výbor pre poľnohospodárstvo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ku kapitole 2 SPP. Mám dve základné otázky. Prvý pilier, tam nie je nejaký zásadný problém, pretože 90 výdavkov sa e, implementuje a v roku 2012 budeme platiť asi 13 výdavkov za rozšírenie v druhom pilieri takisto nie sú závažné problémy, pretože transfery sa zmenili, čo nám umožňuje koordinačné obdobie, v ktorom sa odfinancujú tie členské štáty, ktoré čelia e, osobitým problémom. A tam je číslo 70 a tretia otázka, ktorú by som vám rád predložil, je dôležitejšia a súvisí s konkrétnymi problémami distribúcie ovocia a zeleniny do škôl a s podporou tých, ktorí to najviac potrebujú, ktorí sú odkazaní. Myslím si, že aj súd sa vyjadril v tom zmysle, že sa čoraz menej dostáva ovocia z do škôl. Napriek tomu by sme mali zmobilizovať finančné prostriedky a zapojiť intervenčný mechanizmus, pretože prechádzame krízou a preto potrebujeme solidaritu, potrebujeme pracovať aj my politici musíme mať svedomie a zabezpečiť to, aby komisia napravila túto neferovú situáciu. Ďakujeme, pán Kapulas. Jedna minúta pre pána Ludvíksona. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zo strany e, výboru pre e, hospodárske otázky by som rád vypichol tri priority. Poprvé, Nové orgány dohľadu Európskej únie musia byť dostatočne financované. Musia byť e, schopné konať e, v prípade potreby. To je mimoriadne dôležité pre fungovanie finančného trhu. Pre svoje nové úlohy potrebujú e, primerané prostriedky a z dlhodobého hľadiska musíme taktiež sa venovať otázke personálu, či je dostatočne zabezpečená ďalej po druhé, komisia musí v oblasti hospodárstva taktiež e, posilniť e, personálnu štruktúru. A predpisy a usmernenia sa musia od samotného počiatku aplikovať v praxi e, správne a taktiež je potrebné zlepšiť kvalitu štatistických údajov. E, podľa mňa aj štatistiky mohli čiastočne spôsobiť túto krízu. Ďakujeme pekne, pán Ludvíkson. Teraz má slovo pán Butikofer v mene výboru pre priemysel. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážny pán komisár, vážená pani spravodajkynia. Najskôr by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni v mene nášho výboru za intenzívnu a veľmi ústretovú spoluprácu. Myslím, že sa dá povedať, že tým poslúžil ako dobrý príklad pre ostatných. Pán komisár, uviedli ste, že nemôžeme postupovať ako E, doposiaľ to je podľa mňa e, správne, ale keď sa pozrieme napríklad na energetické priority stratégie EU 2020, predsa len sa zdá, že komisia E, má tendenciu konať e, ako v minulosti, pretože tieto priority nie sú dostatočne financované, dokonca sa škrtá v niektorých významných oblastiach politiky, energetiky. To je nepriateľné. Musíme e, sa držať toho, tomu, čo sme sa, k čomu sme sa zaviazali a musíme to podporiť aj finančnými prostriedkami a nie podkopávať tie ciele. Po druhé, výbor pre priemysel chce dosiahnuť, aby nárast nákladov pre veľké projekty ako napríklad e, ITER alebo Galileo, aby sa to nezapočítavalo do e, rozpočtu pre výskum. E, k tomuto sme predložili aj návrhy, boli by sme radi, keby ste na ne reagovali. A v neposlednom rade ide o malé stredné podniky. Chceme stanoviť priority pre ich prístup k prostriedkom pre výskum a inovácie a taktiež k inovatívnym finančným nástrojom. Ďakujem. Ďakujeme, pán Butikofer. Teraz v mene Eh, výboru pre občianske slobody pani Keller. Výbor Libe víta zvýšenie, navýšenie v oblasti slobody, bezpečnosti, ale potrebujeme aj nové opatrenia, pretože tie existujúce najprv treba náležite vyhodnotiť a toto potom treba zobrať ako základ pre ďalšie navyšovanie. Využitie súčinnosti a synergie a zjednodušovanie vecí znamená, že je tu pridaná hodnota celoeurópskych záležitostí. Výbor Libe verí, že by sme mali sa zamerať na to, čo sa okolo nás práve deje, že treba zlepšiť kapacity e, financovania v oblasti ochrany utečencov a rómskej integrácie. Všetky naše agentúry by mali byť schopné plniť ciele, ktoré im zadávame. V záujme komisie by malo byť a výbor Libe tomu verí, že základná časť e, výboru, podstatná časť prostriedkov v rozpočte by sa mala vložiť do rezerv a takisto treba myslieť na administratívne výdavky, na ľudské zdroje, pretože sa tu už hovorilo o viacerých e, konkrétnych programoch. Ďakujem pekne. A teraz nevidím pani Saudargas nie je prítomná, tak potom na minutu. pani Matera. Ďakujem. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, finančná a ekonomická situácia je veľmi zložitá. A ťažko dopredu odhadnúť, do akej miery, do akej hĺbky pôjdu útrapy ľudí v štátoch, ktoré sú zadlžené. A kľúčová konsekvencia pre rast je strat- projekcia pre rast je stratégia do roku 2020. Touto stratégiou by sme mohli preťať začarovaný kruh. Napriek tomu, že komisia má zodpovednosť za výdavky za rozpočet za rok 2012, pre náš výbor je tu len zvýšený, ne navýšenie, len malé navýšenie pre programy ako Progress a myslíme si, že treba oveľa viac iniciatív pre ľudí, na mladých ľudí, ktorí bojujú s chudobou a takéto programy e, naplňajú naše politiky, okrem iného aj politiky boja proti násiliu na ženách. Takže rozpočet na rok 2012 by sa mal zameriavať adresnejšie na výzvy, ktorým Európa čeli. Ďakujem. Ďakujeme, pán, pani Matera, hovorí predsedajúci. A to nám privádza k rečníkom za politické skupiny. Za EPP na dve minúty má slovo Lavia. Vážený pán predsedajúci, ďakujem. Vážený pán komisár, pani pani poslankyne, pani poslanci. Tri inštitúcie, ktoré sú spolu zodpovedné za rozpočet, majú zťaženú úlohu. Musíme zadefinovať finančné prostriedky a úroveň týchto zdrojov, ktoré nám umožnia vyplniť naše úlohy následujúce roky a postaviť sa výzvam. Musíme nájsť správnu rovnováhu medzi požiadavkami rastu a rozvoja na jednej strane a úspornými opatreniami na strane druhej. Parlament zvažuje e, tento dokument, má na to mandát a to je dôležitý krok vpred. EPP by sa rado zapojilo do práce na tomto e, dokumente a ďakuje spravodajkyni za odvedenú prácu a za spoluprácu s nami. E, chceme zabezpečiť, aby stratégia Európa do roku 2020 bola dobre odfinancovaná aby na ňu boli pridelené rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2012, pretože práve takto sa dá pomôcť členským štátom e, zotaviť sa z krízy. Rast, ale zároveň solidarita, rozvoj, inovácia a tvorba nových pracovných miest, pomoc e, malým a stredným podnikom. Toto všetko sú naše priority a potrebujeme, že investície do týchto e, sektorov vytiahnu Európu z krízy. Podporujeme myšlienku pridanej hodnoty celoeurópskych aktivít a celounijných aktivít a v súčasnom e, programovom období by sme sa takisto mali zamerať na túto metu. Finančné prostriedky, ktoré neboli minuté, by sa mali vrátiť do rozpočtu EÚ a to treba zvážiť vo viacročnom finančnom rámci. V súčasnosti však nemáme právny základ na to, aby sme takýto krok mohli urobiť. Záverom to, čo robíme teraz, bude pokračovať až do decembra a musíme nastoliť rovnováhu medzi členskými štátmi a EÚ, aby sa dosiahli strategické ciele, čo je podstatné pre znovu oživenie Európskej únie a pomoc 500 miliónom európskym občanov. Ďakujem. Pán Lavia, teraz za skupinu socialistov práve prichádza na minútu a pol pani hercok. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, prišla som presne včas. Dobrý deň kolegyňam a kolegom. Rozpočet na 2012 je takým malým bračekom balíčka hospodárskej správy, pretože spoločne pripravujú podmienky pre hospodárskú rovnováhu, zvýšenie konkurencie schopnosti, zamestnanosti s použitím potrebných rozpočtových nástrojov. Potrebujeme konkrétne výsledky, konkrétne pracovné miesta, rast. Potrebujeme priemyselnú politiku, teda potrebujeme silnú ekonomiku v Európskej únii. Navýšenie HDP nemôžeme očakávať z existujúcich podmienok slabé, nestabilné euro, a myslím, že takýchto okolností nemôžeme očakávať, že by členské štáty, že by sa im darilo lepšie a že by navýšili svoj príspevok v vzťahu k HDP. Takže musíme realizovať stratégiu Európa 2020. Európa nesmie upadať, naopak musí sa stať špičkovým, inovatívnym regiónom sveta. Potrebujeme tzv. novú priemyselnú revolúciu. Rozpočet na 2012 musí byť súčasťou stratégie 20, Európa 2020. Ide nám tu teraz o druhý rok 10-ročného rámca, 10-ročného programu a my skrátka nemôžeme veci stále odsúvať na neskôr, na ďalšie roky. Nemôžeme teraz európskym občanom povedať, že znižíme európsky rozpočet. Rozpočet na 2012, ako aj ten na rok 2013, rámcový program 7 musí byť náležite finančne vybavený. Ďakujem veľmi pekne a teraz za Alde dostáva slovo pán Haglund. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval spravodajkyni za naozaj vynikajúcu prácu. Stratégia Európa 2020 je východiskom celého tohto postupu. Programy v rámci tejto stratégie je potrebné naštartovať. Takže ešte raz opakujem, rozhodujúca je stratégia Európa 2020. Mm, v minulom roku sme boli svedkami veľmi zložitého rozpočtového konania Rozpočet 2011 bol naozaj veľmi komplikovaný, nešlo to bez ťažkostí. A toto malé navýšenie na rok 2012, nuž vnímame to naozaj spolutovaním. Preto sme aj predložili návrh v tom zmysle, že by rozpočet mal odrážať realitu. A dnes budeme v tomto zmysle aj hlasovať. Ešte by som chcel zdôrazniť, že každoročne máme určité oblasti, ktoré majú prioritu, kam ide veľa finančných prostriedkov a ja si myslím, že by sme to nemali nejako vyhodnotiť na základe efektívnosti v jednotlivých oblastiach. Rozpočet zrejme nebude mať až taký objem, ako si želala komisia, ale rada si musí tiež uvedomiť, že s nulovým narastom sa nepohneme vpred. Potrebujeme určité zdroje, potrebujeme určité investície. Zlatá stredná cesta tu navrhujem a moja skupina si myslí, že túto strednú cestu aj nájdeme, ak každý dostane svojej zodpovednosti. A teraz za ECR dostáva slovo na minútu pán Bokroš. Grécko je technicky Eh, skrachované a potrebuje odpustenie dlhov. Kedy, čo možno najskôr, európske inštitúcie nechápu povahu tohto problému. Nejde o krízu likvidity, ale ide o hlbokú krízu solventnosti, nedostatok medzinárodnej konkurencieschopnosti a gréckej ekonomiky. A ďalšie eh, ťahanie peňazí z eh, peňaženiek gréckej daní poplatníkov. Eh, toto nie je riešenie. Eh, časť dlhov by malo byť odpustené a malo byť absorbované verejnými ako aj súkromnými inštitúciami nakúpenie dlhopisov gréckej vlády Európska centrálna banka sa ním ocitla v pásci pred 50 rokmi, keď začala transformácia niektorých komunistických eh, krajín. Jednou z hlavných reforiem bolo vytvorenie nezávislej centrálnej eh, banky, ktorá eh, veľmi dohliadala na praktiky v krajine ECB kontrolovala tieto národné banky. V eurozóne sa na to zabudlo. Tam sa to nerobilo a teraz tu máme tieto strašné dopady. Toto sú veci, Eh, ktoré je potrebné zohľadniť, keď hovoríme o rozpočtu 2012. Nemôžeme počítať s navýšením príspevkov eh, členských eh, štátov, pretože daní poplatníci už aj tak platia veľmi veľa. 5 krajín, ktoré sú solventné, by na toto nemali zabúdať. Európsky parlament, jeho mm, správanie v minuloročnom rozpočtovom konaní je potrebné vnímať ako výstrahu. Je potrebné byť realistickejší, byť skromnejší. Európsky parlament eh, chce zostať relevantným hráčom, pokiaľ ide o tie veľké výzvy, s ktorými sa stretáva Európa do budúcna. Ďakujem pekne, pán Bokroš, teraz eh, za zelených, ale vystupí na minúto pani Trupel. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán komisár. Na úvod by som chcela počeknúť to, čo povedal komisár Levandovský, teda, že v častoch krízy ide o správnu rovnováhu medzi potrebami úspor, teda dobré využívanie prostriedkov, úspory na jednej strane, na druhej strane schopnosť eh, investovať tak, aby sme naše eh, hospodárstvo nezablokovali. Takže toto je taká línia, ktorú podporujem aj ja a podľa mňa toto musí platiť aj pre nás rozpočet. A teraz vystáva otázka, eh, či táto požiadavka, to formuloval pán komisár, že či naozaj bola dodržaná. A ja si myslím za zelených, že je ešte čo kritizovať Pozrime sa na ITER, na reaktor pre jadrovú fúziu. Zoberme si ho ako príklad. Je to jeden z projektov, ktoré majú eh, najväčšie navýšenie 740 miliónov eur, ale je toto ten správny symbol v týchto časoch, eh, kedy dochádza ku kráteniu v iných projektoch, napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Takže ak naozaj komisia chce robiť klimatickú politiku a ak chce ísť cez obnoviteľné zdrojov energie, tak eh, eh, prečo tento projekt je takýto, takouto prioritou? Podľa nás to je nesprávne riešenie, nesprávne rozhodnutie a preto tento rokovací mandát, hoci mnohé veci považujeme za správne, nemôžeme podporiť. Ďakujem Ďakujeme pekne pani Atrupel a teraz za GUE NGL dostáva slovo na minútu pán portáš. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja skupina súhlasí s rokovacím mandátom pre rokovania s vládami, ktorý dnes schvalujeme. V každom prípade by som chcel dnes ešte poukázať na dôležitú politickú otázku, ktorá nie je súčasťou toho dokumentu, o ktorom tu dnes hovoríme. Ide o situáciu v Grécku a u nás v Portugalsku. Boli tu rôzne vyhlásenia Žana Žana Kloda Junckera. A tieto dve krajiny sú presne tými, ktoré budú podliehať naozaj diabolským cyklom záchranných opatrení a jedno záchranné opatrenie bude skrátka zachraňovať to predchádzajúce. Takže to bude mať isté dopady na verejné investície, ktoré sa znížia, bude to mať dôsledky na pracovné miesta, ktoré sa budú škrtať. Preto v rokoch 2012 a 2013 musíme naozaj byť veľmi obozretní, musíme dávať pozor na to, aby sa štrukturálne fondy používali aj na financovanie v týchto krajinách. Čo to znamená? Znamená to, že tieto finančné prostriedky je potrebné vyplácať aj formou spolufinancovania, že je potrebné tieto podmienky e, naozaj preveriť. To je dôležité, lebo sú potrebné nové investície, je potrebná tvorba pracovných miest, to je veľmi kľúčové pre budúce dva roky. Ďakujem pekne, pán Portáš. A teraz sa dostávame k skupine EFD. Jedna minúta pre pani Andreasen. Pán predsedajúci, nevieme, ako by sa dalo eh, vytiahnuť Grécko z bankrotu. Takýto bankrot by spôsobil veľké zlé zmeny po celom svete a tento, táto snemovňa žiada navýšenie rozpočtu na rok 2012 o 5%. To sa nedá povedať daňovým poplatníkom v Európe. To nezvyšuje dôveryhodnosť európskej inštitúcií. Európsky rozpočet nás nevyťahne z krízy. V rozpočte je niekoľko oblastí, kde by sa, a všetci to dobre vieme, dali zoškrtať výdavky. Také projekty, ktoré dobre nefungujú, by sa mali zastaviť. Také projekty, kde sa objavili nezrovnalosti a také projekty, kde sa nezohľadňovali ľudské práva, práva občanov. Všetky také projekty treba zastaviť. Tento parlament by mal hlasovať za zníženie rozpočtu na rok 2012. Ak to parlament neurobi, tak jednoducho si občania sa budú musieť uchyliť hlavám štátov, ktorí ich budú lepšie brániť. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám za nezaradených na jednu minútu. Pán Hartong, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes tu hovoríme o európskom rozpočte na rok 2012 a samozrejme my sme proti 5-percentnému zvýšeniu rozpočtu v EÚ, ktoré sa navrhuje a čo raz viac peniazy sa e, pumpuje do nepotrebných európskych projektov a mrhá sa peniazmi daňovým popratníkom. 1,3 miliardy eur na ITER, to je najhorší príklad takéhoto mrhania. V súčasnom rozpočte peniaze jednoducho unikajú, pretože nemáme dobrú víziu. Každý členský štát má svoj rozpočet na rok 2012 Napríklad holandská vláda nemohla by vy, uplatniť, využiť svoje právo, aby si schválili vlastný rozpočet, keby bol e, vyrovnaný, keby na ňom nebol žiadno, žiadne zvýšenie. Potom to bola moja vláda a využíme naše právo veta. Ďakujeme vám. Prechádzame k ďalším rečníkom. Najprv pán Gariga, dve minúty. Ďakujem vám pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár Levandovský, vy vždy hovoríte rozumne a preto ho moja skupina podporuje. Tento rok však mandát na vytvorenie rozpočtu je e, oveľa závažnejší, ako bol v predchádzajúcich rokoch, keďže tu rokujeme počas roku 2012 o nasledujúcom finančnom rámci, o výhľade, finančnom výhľade. Minulý rok e, zmierovacie konanie v júni nedopadlo dobre a to nás viedlo k sérii problémov, ktoré sa ukázali v novembri. Dúfame, že inštitúcie teraz budú schopné dosiahnuť konsenzus e, napriek tomu, čo sa stalo minulý rok. Čo sa, čo sa týka správy pani Balcány, myslím si, že veľmi rozumne sa zhostila svojej úlohy zaradila do správy všetky podmienky, o ktorých treba rokovať v budúcom finančnom výhľade. Správne e, počiarkla dôležitosť stratégie Európa do roku 2020 a to, že treba plniť záväzky, ku ktorým sme sa už zaviazali. Všetko toto v roku 2012 v rozpočte je zohľadnené aj v ďalšom finančnom výhľade, preto je potrebné, aby trialóg dopadol dobre pretože vyústenie trialógu k rozpočtu na rok 2012 naozaj bude mať dopad na rokovania o nasledujúcej finančnej perspektíve, respektíve výhľade. Podporujeme požiadavku komisie na zvýšenie o 4,9 v platobných prostriedkoch. Tí z vás, ktorí tomu e, nerozumiete, pozrite sa, ako sa aplikoval rozpočet tento rok, ako sme bojovali s problémami, keď sme potrebovali vyplácať veci napríklad v nástroji Solidarity, kde e, ľudia, ktorí ho naozaj v Európe potrebovali, ho nemohli využiť. Ďakujeme, pán Gareda, hovorí predsedajúci na minútu a pol, teraz pani Grelien. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem aj spravodajkyni správa, ktorá súvisí s trialogom, e, volá aj po revízii toho, tak, rozpočtu tak, aby bol v súlade s stratégiou do roku 2020 a keďže máme pred sebou zložitú budúcnosť, mali by sme byť konsistentní a mali by sme dať doved na taký rozpočet, ktorý by to všetko udržal v čase úsporných opatrení sa však peniaze nedostanú k tým, ktorí ich najviac potrebujú a to je problém. A o tom hovorili aj moji predrečníci. Komisia zoškrtala výrazne sumy na, pre ľudí, ktorí sú odkazaní 113 miliónov budúci rok. To znamená, že mnohí obyvateľia Európy možno ani nebudú mať potraviny, ktoré budú potrebovať. Toto nie je solidarita. Európa je istým symbolom a malo by, mala by preukázať morálnu solidaritu so zvyškom Európy, ale my to týmto nerobíme, pretože ľudskosť spoločnosti spočíva v tom, ako pomáha tým spomedzi seba, ktorí to najviac potrebujú. My máme však právne problémy pri rozdeľovaní potravín a nakrmení tých, ktorí sú hladní. Toto všetko podkopáva dôveryhodnosť Európy. Parlament a poslanci už v apríli sa zabrali touto vecou, ale ju nevyriešili. Podľa mňa potrebujeme konkrétne adresné rozhodnutie a nerobiť sa hluchými. Aj zámery v rozpočte by mali odražať to, čo potrebuje trialog a dohoda. Ďakujeme vám. A teraz na minútu pani Jensen. Pani Jensen tu nie je, zdá sa. Preto dávam slovo pánovi Elis, skupiny ECR. Pán predsedajúci, rád by som zablahoželal spravodajkyni. Mala nelakú úlohu v týchto okolnostiach, keď ambície sú stanovené v stratégii 2020, je málo kto kto by e, nesúhlasil s potrebou financovania rôznych projektov, ale problém je v tom, ako financovať tieto ciele v týchto komplikovaných okolnostiach, ktorým čelíme. A napokon rokuje o tom aj rada v týchto dňoch. Musíme sa viac sústrediť na otázku výhodnosti investícií v tých oblastiach rozpočtu, kde by sme mohli škrtať, kde komisia už začala naznačovať, e, že e, sa bude e, nulovo navyšovať rozpočet na administratívu. Na toto by sme sa mali sústraďovať, na tejto oblasti úspor. A na jeseň by sme mali podrobne preskúmať um, túto oblasť. My sme predložili zhruba 60 otázok komisii, aby preskúmala, kde uh, dochádza k nedostatočnej implementácii programov. Uh, a taktiež uh, niektorí cynici tvrdia, že sme sa dostali do situácie, kde uh, cena je všetko a hodnota je nič. Ďakujem. Teraz dostáva slovo na minútu pán Bertman. Ďakujem, pán predsedajúci. Z nového rozpočtu na rozpočtový rok 2012 sa prvýkrát stanovujú ciele EU 2020 a e, úzko sa pre, prepájajú aj s rozpočtom, preto chcem oceniť prácu svojej kolegyne. E, nezamestnanosť mládeže v Európe v priemere je e, zhruba 20 v Španielsku dokonca 40 Toto sú skutočne hrozivé čísla a umožňujú nám porozumieť, prečo napríklad na námestí Porta del Sol sú mladí ľudia na ulici, prečo mnohí hovoria o stratenej generácii. Pre mladých musíme robiť o mnoho viac. EU 2020 podľa komisie e, v tomto návrhu rozpočtu je zhruba 43 e, e, vyčlenených na ciele EU 2020. Preto chcem vyzvať komisiu, aby v priebehu tohto ročného rozpočtového procesu umožnila eh, ďalšie alternatívy eh, financovania eh, cieľov stratégie 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bertman. Teraz dostáva slovo pán von v mene socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím, že všetci veľmi dobre vieme, že tohto ročný rozpočet a trialóg budú neľahké, preto parlament si musí jasne stanoviť, kde sú e, jeho priority a bojovať o presadenie týchto priorít. E, musíme byť ochotní e, presúvať prostriedky, aby sme podporili tie priority, ktoré si stanovíme podľa mňa, aby sme sa mohli sústredovať práve na zamestnanosť a na rast v celej EÚ práve v časoch, keď členské štáty znižujú svoje výdavky v týchto oblastiach, napríklad politika súdržnosti a štrukturálne fondy. To je oblasť, ktorá je kľúčová pre podporu hospodárskeho rastu v našich regiónoch, preto musíme dostatočne financovať túto oblasť a podporujem navýšenie financovania štrukturálnych fondov, ďalej výskum a vývoj na našich univerzitách a akademických inštitúciách. Aj toto je mimoriadne dôležité. Inovácie sú nepostrádateľné. Taktiež e, musíme e, presunúť možnosti výskumu vývoja e, do podnikov. Infraštruktúra a investície do tejto oblasti sú tiež dôležité. Ďalej doprava, energetické siete, vysokorýchlostný internet, najmä v našich regiónoch. Toto všetko prispieje k rozvoju rastu a pracovných miest. Európska únia má nové zodpovednosti v súlade s Lisabonskou zmluvou, preto by sme mali byť ochotní vyčleniť aj prostriedky na plnenie týchto právomoci a preto žiadam komisiu, aby sa tomu venovala aj v budúcnosti. Ďakujeme pekne, pán Von. A pani Jensen už prišla, nech sa páči, dávam vám slovo. Na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Už teraz vidíme, že v oblasti platieb budú problémy tento rok. Mnoho krajín neochotné, e, neochotných platiť. Budeme to musieť riešiť, ale závisí to do veľkej miery aj od toho, a ako budú schopné členské štáty využívať štrukturálne prostriedky na rok 2012. By som e, rada upozornila, že priorita v oblasti energie je mimoriadne dôležitá. To nesmieme zanedbať. Čo sa týka plánu Z e, pre obnoviteľné zdroje energie, tu musíme byť ochotní to podporiť. Projekty sú už vypracované a tento plán sa musí splniť a, a spustiť. A to by sme mali aj podporiť. Ďalej projekt ITER. Tu komisia e, na nás vyvíja dosť výrazný tlak, ale mala by vyvíjať tento tlak skôr na radu, pretože tam sú v súčasnosti problémy. My sme za tento projekt, ale rozhodne nie sme za to, aby sa krátilo v prípade iných výskumných eh, projektov. Ďakujeme pekne, pani Jensen. Teraz pristúpime k procedúre KDI. Na jednu minútu, pán Kelly. Ďakujem. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že peniaze, ktoré sa miniajú na európskej úrovni, by mali byť pridanou hodnotou. A to by sme mali občanom jasne povedať, eh, ale žiaľ, pridaná hodnota a prejav tejto pridanej hodnoty sú dve rôzne veci. A myslím, že na to sa musíme pozrieť pozornejšie, možno lepšie prepojiť tento rozpočet, aby sme dokázali občanom a členským štátom, že to, o čo sa snažíme, je naozaj pridanou hodnotou. Po druhé, stratégia EU 2020 je dôležitá pre budúcnosť eh, celej Európskej únie. A v roku 2020 nás budú posudzovať nie v súvislosti s našim rozpočtom, ale čo sa týka plnenia cieľov tejto stratégie 2020. Ak sa nám to podarí, Európa bude lepším miestom, bude tu lepší hospodársky rast, viac pracovných miest, viac obnoviteľných zdrojov energie, viac um, inovácií, viac podnikateľov. Myslím, že toto sú cieľa, ktoré sa musíme snažiť. A na záver by som rád povedal, že potrebujeme aj vlastné zdroje a o čo skôr ich budeme mať, e, o to menej času budeme potrebovať e, na rokovanie o rozpočte každoročne. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kelly. Teraz dostáva slovo pani Viasaval. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani Balsani za predloženú správu. Rozpočet 2012 je základným nástrojom na to, aby sme mohli realizovať politiky EU SPP, kohezná politika, poďka oblasti výskumu a vývoja, zahraničná politika a tak ďalej. Ani jedna z nich by nebola um, napomocná, keby sme nemali k dispozícii náležitý rozpočet. Dnes všade vládne kríza a preto je ešte o to dôležitejšie, pán komisár, mať naozaj uh, dobrý rozpočet povedajúci našim prioritám. A preto by mali byť financie nasmerované do programov na vzdelávanie mládeže, na zamestnanosť alebo do programov, ktoré majú pomôcť tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi. Takže poprosím pána komisára, aby nerozmýšľal len ako účtovník, ale aj ako politik. Prosím, nerobme veľké škrty, pretože naše platby to sú právne záväzky, ktoré vyplývajú z dohôd, ktoré sme uzavreli. Ďakujem pekne. A teraz na minútu pán Ferrera. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže tu máme jasné obmedzenie rozpočtu, sú tu určité oblasti, ktoré ale nechceme nejakým spôsobom e, znevýhodňovať. kde hlavne o krajiny, ktoré majú obrovské meškanie a preto je potrebné veľmi rozumne používať e, prostriedky EÚ, hlavne štrukturálne fondy. A Európska komisia sama musela konštatovať, že tie krajiny, ktoré sú teraz v ťažkostiach, že tieto prostriedky sa tam nevyčerpajú. A teraz úsporné opatrenia kvôli ním spolufinancovanie možno nebude možné a potom nebude žiadne financovanie, preto je potrebné znižiť mieru spolufinancovania na 10 tak aby prostriedky EÚ mohli e, dobre využiť aj krajiny, ktoré majú momentálne problémy tie krajiny, ktoré naozaj dokážu využiť prostriedky, tak naozaj potrebujú, aby sa tie prostriedky nevrácali do rozpočtu tých krajín, ktoré tieto prostriedky považujú naj, potrebujú najmenej. Pardon. EU sa momentálne ocitla v kríze a rozpočet musí naozaj pomôcť vymaniť sa z tejto krízy. A teraz pán Milcer na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Žiaľ bez mikrofónu. Takže, pán predseda, všetci vieme, že EÚ si musí uťahovať opasky, nielen e, pokiaľ ide o e, navýšenie európskeho rozpočtu, ktorý bol e, v rozpore s nižovaním rozpočtov členských štátov, ale pozrieme sa aj na stabilizačný mechanizmus, ktorý je potrebné financovať z už aj tak veľmi okreslených národných rozpočtov. Návrat do štátnych rozpočtov členských štátov, ak sa tomu chceme e, vyhnúť, tak to podľa mňa nie je e, dobrý, e, dobrý krok. Áno, výplaty pre mnohé viazočné programy možno teraz sú naplánované, nie je možné ich krátiť, lebo by mohla byť EU zažalovaná z porušenia zmluv. Ale podľa mňa máme kde sporiť. Zníženie agentúr EÚ. To je jedna vec. Druhá vec, boj proti podvodom, konzekventné uplatňovanie, vracania prostriedkov, keď boli e, vyplatené nesprávnym spôsobom. To by podľa mňa veľmi odľahčilo rozpočet. Ďakujem pekne, pán Milcer. A teraz na minútu pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz budem mať e, čas e, prísť s dvomi konkrétnymi návrhmi. Socialisti podporujú ITER, jeho vybudovanie, ale nesúhlasíme s transferom jedného, pardon, 100 miliónov zo 7. rámcového programu. Transeurópske siete, energia, tam by podľa mňa mala byť 5-percentná flexibilita a táto by sa mala využiť podľa mňa ide o nevyhnutnú podmienku preto, aby Európska únia naozaj mohla začať raz. Ďakujem pekne. Pani Hercog, a teraz dostáva na záver slovo za komisiu pán Levandovský. Yes. Yes. <clears throat> Short, short remark. And... Krátke poznámky pretože budeme mať e, trialog odpovede na konkrétne otázky pán Kapolos Santos a pani Granier. Áno, čo sa týka osôb, ktoré sú odkazané, vieme, čo sa stane. Verdikt súdu obmedzil našu kapacitu pridelovať potravinovú pomoc, zásoby rozdeľovať a znížil objem z 500 miliónov eur na 113 miliónov. Práve preto musíme nájsť iné riešenie, asi nájsť iný právny rámec. Druhá krátka poznámka pre pána Butikofera. On povedal, že nemáme nemáme dostatočne zreflektované energetické priority v ďalšom rozpočte. Myslím si, že tento rok o neskorenie investičných projektov v Nabuku a ďalších projektoch v Azerbajdžane. Azerbajdžanci síce vyhrali e, Eurovíziu, ale v iných oblastiach, napríklad v energetike, tam zase zaspali. A tí z nás, ktorí chcú zoškrtať rozpočet na energetiku, mám posolstvo. Máme právne záväzky. Musíme v roku 2012 vyplatiť e, isté peniaze, ktoré pomôžu Grécku a ďalším krajinám, ktoré sú v problémoch. Oni nepotrebujú len úsporné opatrenie, ale aj investície. A naše právne záväzky sa práve týkajú investícií a štrukturálnych fondov pre tieto krajiny na budúci rok. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán komisár. A teraz eh, pani Balcany na záver. Ďakujem vám. táto zaujímavá rozpráva, ktorú sme si práve vypočuli, viedla e, ma k záveru, že aj mnohí v, vo výboroch, aj ďalší predrečníci majú podobné názory a to, že tento rozpočet je ten najdôležitejší nástroj, ktorý máme na vybudovanie a dosiahnutie jemnej rovnováhy medzi konsolidovaním verejných výdavkov a podporou rastu. Toto je jediná reálna vec, ktorú môžeme postaviť voči riziku zhoršovania sa európskeho hospodárstva. Je to front našej politiky. Európsky parlament nechce mať už z definície vždy ambiciózny rozpočet. Chce mať rozpočet, ktorý sa zameriava na tie priority, ktoré sme si nastavili do stratégie na rok 2000, do roku 2020. Je to, je to zamestnanosť, vývoj, sociálna kohézia, energetika, inovácie. Toto sú všetko naše priority a rozpočet je čím si, čo nám pomôže pri dosahovaní cieľov v týchto oblastiach a preto by sme si mali naozaj mu mali dať náležitú váhu. Rozpočet je závažným nástrojom je v popredí všetkých vecí a podporuje to, čo je pre nás najdôležitejšie. Musí to byť istý motor pre naše politiky a rozpočet má pomôcť nastoliť stabilitu pre eurozónu. Dúfame, že v trialógu táto atmosféra zásadnej zodpovednosti za veci verejné pomôže nájsť pokojné cesty vyjednávania, ktoré iba môžu byť na prospech Európskej únie v budúcnosti. Ďakujeme pani Balcany, hovorí predsedajúci. Budeme hlasovať o 12. o vašej správe. Teraz prechádzame na ďalší bod programu. Je to spoločná rozprava o politike súdržnosti. Dávam slovo pánu Piperovi na 4 minúty.